ako by sme podporovali e, pôrodnosť. Bolo by dobre, keby sme všetky tieto problémy vyriešili a nie len cestou imigrácie. Ďakujem. Pani ministerka, rozprava skončila. Ďakujem všetkým za príspevky. A teraz sa budeme zaoberať ďalším bodom programu. Dnes popoludní budeme hovoriť o registri transparentnosti. A prvá správa tu predniesie pán Cassini o multiinstitucionálnej dohode medzi Európskym parlamentom a komisiou o spoločnom registri transparentnosti a druhá sa týka zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku po zriadení spoločného registra transparentnosti. Odovzdávam teraz slovo pánu spravodajcovi, pánu Kasinimu, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, pán minister, pán komisár, vážení kolegovia. Je to jedna jediná správa k týmto, alebo jedno vystúpenie k týmto dvom témam, pretože ide o rovnaký subjekt alebo tému a touto rozpravou ukončujeme prácu a rokovania pracovnej skupiny, ktorú jej predsedala pani Volisová Spolupracovali sme so všetkými delegáciami, Európskou komisiou, s pánom komisárom Ševčovičom a vypracovali sme spoločný register transparentnosti, výbor AFKO veľmi rýchlo vypracoval text k tejto téme. Verejná mienka venovala veľkú pozornosť tejto téme Transparentnosť, to je niečo veľmi dôležité. Je to spôsob, ako dohliadať na to, aby politické aktivity prebiehali v poriadku. Prednedávnom niektorí novinári sa snažili e, skorumpovať e, europoslancov, ale to je možné aj niekde inde, nielen v Európskom parlamente. A keď chceme niekoho skorumpovať, tak sa to dá urobiť. Takže register o ktorom diskutujeme, to je niečo, čo 100% zaručí, že k tomu uh, už nebude v budúcnosti dochádzať. Máme uh, zmluvy 82 86, články 82 86 Lisabonskej zmluvy, kde sa hovorí o korumpovaní poslancov a o čo ide um, Musíme samozrejme e, vytvoriť aj Európsky súdny dvor. Takýto register transparentnosti má ale skromnejší cieľ. Lobbysti e, veľmi často sa tento termín používa negatívne v niektorých krajinách a v iných krajinách tieto e, skupiny sa považujú ako poloverejné ale keby neexistovali, tak e, ani by neexistovali určité činnosti a nepoznali by sme určité témy a otázky, ktoré musia europoslanci riešiť, sú veľmi často konfliktné a oni musia nájsť rovnováhu medzi rôznymi protirečivými záujmami a tam takéto lobistické skupiny e, majú svoje miesto a majú veľký vplyv, tam prejavujú svoj záujem. Samozrejme je jasné, že niekedy sú tieto záujmy protirečivé. Ja sám som pracovala ako sudca, ale keď máte protirečenie, to je veľmi dobré, lebo veľmi často vám to umožní objaviť pravdu. Takže či už ide o lobbystov, e, záujmové skupiny, čo je dôležité, aby poslanci naďalej uchovali svoju nezávislosť, slobodu myslenia a rozumný úsudok. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli vytvoriť tento register transparentnosti po dohode s komisiou a radou, a po kom, s komisiou a dúfam, že aj rada sa k tejto dohode pridá. Keď sa chcete e, dostať ako lobista k poslancovi, tak musíte byť zapísaní v tomto zozname, musíte byť e, právnou alebo finančnou štruktúrou a nejde tu o to, aby e, ste reprezentovali egoistické záujmy, ale záujmy všeobecné. Existujú nezávislé výbory alebo byra, ktoré sú v kontakte s Európskou komisiou a tie musia byť evidované v takomto registri, hoci e, pracujú v inom režime ako lobbysti. Takže potrebuje samozrejme aj zmenu nariadenia, tak ako sme to skonštatovali. A mm, sú tu aj dve správy k tejto téme, ale v každom prípade sme v prvej etape k väčšej transparentnosti. Niektoré veci sa už preštudovali a čo skoro postúpime v príprave nových pravidiel treba dosiahnuť, aby sme mali skutočnú transparentnosť, skutočnú otvorenosť a nesmieme sa brziť v týchto úvahách. A čo ja očakávam, že aj rada sa k tejto dohode pridá, ale ja dúfam, že dosiahneme aj skutočný konsenzus v parlamente a ja dúfam, že všetci sa zhodneme, že potrebujeme viacej transparentnosti a že musíme konať a ja dúfam, že túto správu všetci podporia. Ďakujem, pán Kasiny. Slovo teraz má pani ministerka v mene maďarského predsedníctva Rady. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ak mi ešte zostal nejaký hlas, pokúsim sa ho využiť a predniesť. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni. Transparentnosť je veľmi dôležitá pre demokratické inštitúcie a to je pravda predovšetkým pre inštitúcie EÚ vzhľadom na to, že sa konštatuje, že ide o inštitúcie, ktoré fungujú netransparentne Rada robí všetko preto, aby medzi európskymi inštitúciami sme zabezpečili najvyššiu transparentnosť. Rada si je vedomá tiež toho, že európsky občania si želajú, aby tí, ktorí rozhodujú o ich otázkach, aby boli skutočne na výške a preto vítame otázku registra transparentnosti. Tiež ma teší a teda vítam s uspokojením správu pána Kasinyho. Ak tieto správy budú schválené, bude možné vytvoriť tento register transparentnosti a takýmto spôsobom znovu preukážeme, že EÚ e, sa nie len slovami, ale aj svojimi činmi angažuje. Ja by som využila túto príležitosť, aby som upozornila, že som vedoma toho, že Rada bola požiadaná, aby, sa zauj- aby zaujala stanovisko k tomuto registru. Doteraz e, rada sa nechcela plne zaangažovať vzhľadom na to, že rada, e, jej sa to priamo netýka, pokiaľ ide o aktivity lobbystov. Vo všeobecnosti lobbysti nekontaktujú radu, ale samozrejme ich aktivity sa rozvíjajú v jednotlivých členských štátov, ale ako som už spomenula, rada sa chce zúčastniť prác na tomto registri a chce podporiť jeho realizáciu a tiež sme pripravení diskutovať s Európskou komisiou a s parlamentom, aby sme videli, akú úlohu môže e, rada v tejto oblasti vykonávať. Samozrejme, nechceme oneskorovať rozhodnutie na základe predchádzajúcich rozhodnutí študujeme mo o možnosti politického vyhlásenia, aby sme vytvorili v júni tohto roka takýto register. Ďakujem pekne za všetko. Teraz má slovo komisia. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ctené poslankyne poslanci Európskeho parlamentu. Transparentnosť je predmetom obáv občanov a podstatná zložka legitimnosti EÚ. Som veľmi rád, že dnes máme už vyše 800 vstupov do registra transparentnosti. Som presvedčený, že prijatie spoločného registra transparentnosti bude predstavovať obrovský krok vpred pri zvyšovaní transparentnosti tvorby e, legislatívy a rozhodovania v Európskej únii. Rád by som pochválil konštruktívnu prácu pri našich spoločných pracovných zasadnutiach. Mimoriadne by som rád pochválil pani Wallis, pána, pána Cassinyho, pána Lajneného a pani Duran. Bola to vynikajúca skupina a skutočne potešením mi bolo pracovať s vami. Myslím si, že výsledky sú vyvážené, pragmatické. Medziinstitucionálna dohoda bude naozaj e, rozumne nastavená vo všetkých oblastiach, o ktorých dnes hovoríme. Spoločne odštartujeme tento register v júni. Obidve naše inštitúcie tým vyšľú silný politický signál, ktorý sa bude týkať nášho odhodlania konať prakticky a eticky na európskej úrovni. Občania uvidia, aké sú inštitúcie viac transparentnejšie pri tvorbe politiky a aj tí občania alebo skupiny, ktoré sa pokúšajú ovplyvňovať tvorbu politiky, budú zviditeľnené. Mám tu však obavy, ktoré sa týkajú regionálnych verejných inštitúcií. Ehm, otázka znela, či sa takéto regionálne inštitúcie môžu zaregistrovať. Ehm, znenie textu hovorí, že tieto regionálne skupiny nepredstavujú priame zastúpenie európskych občanov, ale iba odražajú volebný systém tej ktorej krajiny. Myslím si, že treba zabezpečiť, aby text explicitne spomenul miestne, regionálne, mestské a obecné skupiny, ktoré sa nesmú zaregistrovať v tomto registri. V prílohe 1 sa hovorí, že verejné orgány, verejné E, verejní predstavitelia, komunálne parlamenty by sa tiež nemali registrovať ani jednotliví úradníci, ktorí pracujú na radniciach a e, miestnych zastupiteľstvách. Neočakávame, že títo ľudia a skupiny sa budú registrovať. Dúfam, že tým odpoviem na isté otázky, ktoré tu boli znesené aj v minulých dňoch aj teraz. Teraz niečo k interinstitucionálnej dimenzii, rozmere. Naša spoločná Spolupráca, spolupráca parlamentu a komisie bude ďalej konsolidovaná, keď sa pripojí k našej práci Rada. Z celého srdca chcem poďakovať maďarskému predsedníctvu za to, že zmenilo morské prúdy a pripojilo sa k parlamentu a komisii, pretože sme naozaj hovorili o tom, ako najlepšie spolupracovať medzi Radou, parlamentom a komisiou pri uh, manažovanie takéhoto registra lobbystov. Myslím si, že tým vysielame ešte silnejší politický signál, pretože tri najvyššie európske inštitúcie sa takto dohodli. Tri inštitúcie sa idú zasadzovať za záležitosť transparentnosti. To je naozaj silné posolstvo a s takouto politickou podporou všetkých troch inštitúcií myslím si, že čoskoro sa zaregistruje vyše 4 tisíc subjektov. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem vám za komisiu, ďakujem za konštruktívny prístup a za príspevky do rozpráv. Teraz prechádzame k rečníkom za politické skupiny. Prvý je pán Weber za EPP. Minúta a pol, nech sa páči. Máte slovo. Pani predsednička, pani ministerka, pán komisár, transparentnosť je e, základa demokracie, ako ľudia vedia. E, majú vplyv, ako sa rozhoduje a od vstupu do platnosti Lisbonskej zmluvy Európsky parlament e, má e, značne viac moci a preto je správne, že e, naše prácu tiež podrobujeme diskusii a pochybňujeme tiež otázky registra transparentnosti boli úspechom pre nás a naša práca bola úspešná a zdôrazňujem, že je dobre, že pre komunálne oblastné orgány a regionálne aj pre cirkvizmy sme našli e, jasné pravidlá, ktoré zohľadňujú ich e, záujmy. A chcem zdôrazniť, že lobizmus samo sebe nie je zlý a potrebujeme odborné názory a e, ich usmernenie pre našu prácu a je dôležité, aby my poslanci sme mohli slobodne sa rozhodovať. Ja chcem vyjadriť, že my ako poslanci môžeme byť hrdí na to, že v porovnaní s národnými poslancami je len málo členských štátov, ktorí teraz na tejto úrovni zriadili register transparentnosti v Berlíne, e, kde ja bývam. E, dnes neexistuje e, register transparentnosti a preto musíme sebevedomé s tým zaobchádzať, že sme tu príkopníkmi. A v rade, keď nie je nič problematické v rade, pretože tam je taký malý vplyv lobbystov, musí byť preto musia byť preto pripravení vstúpiť k, pristúpiť k registru transparentnosti a napokon Pani predsednička, chcem upozorniť na to, že keď my ako poslanci v budúcnosti e, chceme pracovať e, silnejšie bez e, vplyvu lobbystov, musíme predovšetkým naše vybavenia našich pracovníkov posilniť, aby potom budeme môcť sami viac prínosu dávať občanom EÚ. Ďakujem, pán Kroc, v mene socialistov na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni. Chcem sa najprv poďakovať spravodajcovi a všetkým zúčastnením, pretože teraz, alebo lepšie povedané zajtra po hlasovaní, mm, veľká časť práce sa završí a myslím, že to je eh, dobré pre Európu a a Európsky parlament aj komisiu, že sa nám eh, podarilo vytvoriť e, spoločný register transparentnosti. Myslím, že to je cieľ len jednej etapy, pretože ešte treba niečo zlepšiť a to dve veci chcem spomenúť, že poprvé tento register nie je záväzný naozaj a to musíme tu povedať a mám tu otázku na komisára. E, vždy e, tá komisia doplňuje, že právny rámec tu nie je zodpovedajúci k dispozícii a chce komisia je pripravená znamená vypracovať príslušný právny základ, aby po prehodnotení sme mali e, k tomu aj záväzný právny rámec. A vypoveď rady ma dnes veľmi uspokojila, e, že rada to nepovažuje e, za také ťažké, ako kolega Weber povedal. Eh, aby eh, pristúpila k nášmu registru. Eh, ja by som si želal, aby rada nás nasledovala, pretože až potom bude ten register naozaj úplný, keď všetky tri inštitúcie Európskej únie budú mať spoločný register a keď tento register bude záväzný a potom my ako frakcia e, tiež e, budeme hlasovať za pozmeňujúce návrhy e, ďalších frakcií, aby tie sumy peňazí, ktoré sú k dispozícii pre prácu lobbystov, boli zapísané do registra transparentnosti a to podporujeme. Čo sa týka zastúpenia štátov, bolo jasne povedané, že tieto budú vyňaté a tu sa chcem poďakovať kolegom, že boli pripravení urobiť kompromis, pretože by sme mali černý červený fľak na no, také dohode, keď e, zastúpenia e, štátov e, by sa tak posudzovali ako lobbysti alebo iní. Ďakujem menej ale pán Daf na dve minúty. Nedávne škandály odhalili, moc, ktorú by lobbysti mohli mať nad parlamentom. Preto skupina liberálov víta zlučovanie sa registrov lobbystov, pretože tento zlučený register vytvorí povinný systém, ktorý by mal priniesť väčšiu transparentnosť a zlepšiť postup konzultácií. Ocek 9 tejto správy, o ktorej hovoríme, vyzýva predsedníctvo parlamentu, aby vypracovalo systém, v ktorom bude existovať zoznam všetkých lobbystov, s ktorými sa spravodajcovia stretnú pri príprave zákonov všetkých tých, ktorí lobovali za e, istý návrh zákona istým spôsobom. Tento zoznam konkrétnych lobbystov ku konkrétnym zákonom, tzv. legislatívna stopa, legislative footprint, by malo byť ďalšie opatrenie, ktoré len zvýši kvalitu tvorby zákonov Európskym parlamentom. Tento systém treba završiť tým, že sa do registra zlúči aj zoznam lobbystov za radu. Vítam opatrné kroky, ktoré rada robí smerom k rade a parlamentu a komisii, aby sa zlúčila so všetkými týmito inštitúciami. Ďakujeme, pán Dav. Máte modrú kartu. Príjmete otázku od pána Grotta? Ďakujem. Chcem sa poďakovať kolegovi Dafovi, eh, že spomenul tú legislatívnu stopu. Myslíte si, že legislatívna e, stopa, v akom rozsahu treba ešte definovať, na e, prácu Európskeho parlamentu môže obmedziť a ako ďaleko e, siahajú vaše predstavy, čo týka legislatívnej stopy, čo týka jej šírky a dopadu? Experiment. Myslím si, že táto legislatívna stopa, tento zoznam konkrétnych lobbystov pre konkrétny zákon, bude experimentom ak tento experiment bude úspešný, tak potom sa táto prax bude šíriť ďalej. Myslím si, že táto prax by mala byť obmedzená na spravodajcov, ktorí budú zodpovední za parlament, za prípravu nejakého konkrétneho zákona. Títo spravodajcovia budú musieť publikovať spolu so správou zoznam všetkých oficiálnych stretnutí v priebehu tejto konkrétnej legislatívnej práce s konkrétnymi lobbystami. Ja by som to videl ako povzbudenie inteligentného a férového lobizmu. Takýto krok. Pretože si želáme vypočuť si eh, profesionálov, odborníkov, ktorí majú čo povedať ku konkrétnym návrhom zákonov, pretože si želáme prijímať špičkové zákony. Ďakujeme vám, pán Dav. Teraz má slovo pán, pán Fox za konzervatívcov a reformistov. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať pánu Kasinimu za odvedenú prácu v interinstitucionálnej dohode. Žiadam poslancov aj komisiu, aby ďalej postupovali na základe tejto naozaj zmysluplnej správy v legislatívnom procese, ktorý by mal e, nasledovať. Veľmi pekne ďakujem pani Wallis, že práve vy ste tak dobre pracovali e, na stretnutiach s komisiou. Myslím si, že to je skutočne užitočná správa, že prinesie dobro, pretože počiarkuje dôležitú úlohu, ktoré, ktorú hrajú miestne a regionálne zastupiteľstva v Európskej únii. Roš, rozlišuje medzi lobbystami a medzi úradníkmi regionálnej a miestnej samozprávy. Myslím si, že ešte treba toho veľa urobiť a dúfam, že tento register, ak naozaj bude úspešný, sa vy, e, vynie do povinného registra všetkých lobbystov. Súvisím aj, súhlasím aj s návrhom pána Dafa, ktorý povedal, že aj konkrétni lobbysti pri príprave konkrétneho zákona musia byť vymenovaní. My v snemovni sme podozrievaní našimi voličmi v tomto smere a čím viac otvorenosti, čím viac transparentnosti v tomto smere, tým lepšie. A dovolte mi povedať, e, že tu možno je aj istý problém a to, že sa jedna inštitúcia ešte nepripojila, žiaľ, podpis rady zatiaľ chýba a myslím si, že všetky členské štáty by mali podpísať ten, túto zmluvu o registri tiež, aby sme mali skutočný všestranný komplexný legislatívny proces. Ďakujeme. Teraz za zelených pán Hefner za, na dve minúty, nech sa páči. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, politika potrebuje dôveru a poslanci tohoto parlamentu sú zvolení um, v slobodných a tajných voľbách uh, občanmi našich členských štátov a títo um, opravnenia očakávajú od nás, uh, že vo všetkých našich uh, preloch a rozhodnutiach budeme sledovať dobra z týchto občanov a spoločné dobrá a nie záujmy tretich strán, teda firiem alebo ďalších zaujímavých skupín, ale tiež vieme a každý to vie, že e, okolo nás, napríklad v Bruseli, je viac ako 10 tisíc profesionálnych eh, lobbystov, ktoré presne to robia, že snažia sa eh, ovplyvňovať eh, poslancov aj členov komisie. Tomu sa nedá vyhnúť, to je normálne, žijeme v slobodnej a otvorenej spoločnosti, ale musíme sa presadiť v, na tomto poli a zabezpečiť našu nezávislosť. A to sa nám nedarí. A sú poslanci, ktorí to porušujú a to je rozhodujúci dôvod, prečo to potrebujeme zlepšiť. A základný predpoklad e, dôvery je transparentnosť. A e, teraz sa nám po dlhých e, vyjednávaniach podarilo e, vyrokovať e, tento register transparentnosti s komisiou. Chcem povedať, že ja by som bol radšej, keby sa rada e, na tom rovnako podielala, zúčastnila. Zelení sa už dlho o to zasadzujú a sme radi, že to bolo dosiahnuté a sme aj trošku hrdí na tento výsledok, ale chcem povedať, že nie sme so všetkým spokojní a ja by som bol radšej, aby to bolo záväzné a nie len pre tých, ktorí v priestoroch komisie a parlamentu vykonávajú svoju činnosť, ale aj pre tých, ktorí to robia mimo napríklad pri pohariku vína v um, bruselskom podniku. E, chceme, aby to platilo pre všetky tri orgány a nielen pre parlament a komisiu, ale teraz aj pre radu. A chceme, aby e, tie um, podklady e, pre finančné sumy boli presnejšie nielen pre veľkých veľké a pre malých malé sumy, ale aby všetci vedeli presne o koľko peňazí ide a to rovnako na všetkých úrovniach a tiež chceme, aby sa to preverovalo spoločným sekretariatom. To je dobrý e, skutok pre Európu a viac, väčšiu transparentnosť Európu a ďakujem všetkým za tento výsledok. Uh, e ďakujem v mene skupiny GUE, pán Sondergaard, jednu minútu. Er uh, ďakujem. Je to malý krok e, smerom k väčšej otvorenosti a povinný register zaujímav pre všetkých, ktorí sa snažia ovplyvniť EÚ. No ešte sme nedosiahli na stieľ. A poslanci demonstrovali, že je naozaj nevyhnutné, aby sme si vyčistili pred vlastným prahom. Treba vyjasniť, že nie je pre poslancov náležité mať platené vedľajšie pracovné pomery, tak povediac. Myslím si, že musíme mať jasné pravidla aj k príjmaniu darčekov a treba vyvodiť dôsledky v prípade, že tieto pravidlá sa potom porušia. Tí, ktorí ohlásia takéto nekalé praktiky, tí musia byť chránení a nie, že potrestáme posla za zlú správu. Myslím si, že by sme mohli zriadiť aj špeciálny výbor, ktorý by mal na starosti publikovanie takýchto nekalých praktík a mali by sme revidovať dohodu, ktorú dne, o ktorej dnes diskutujeme. Teraz Hans-Peter Martin. Nech sa páči, pán Martin. Ďakujem, pán kolega. Eh, chcel som sa ehm, opýtať, čo si myslíte o tomto prístupe s tým legislatívnou stopou. Čo to z vášho hľadiska znamená, eh, že ehm, register smrtnosti bude eh, nadalej nezáväzný, že tam budú stále veľké medzery? mange tak for spørgsmålet. Det giver mig jo anledning til at understrege den pointe, som... Ďakujem za túto otázku. Dáva mi to príležitosť zdôrazniť to, čo som už povedal, že ešte stále nie sme v cieli, ešte stále pred nami je dlhá cesta. Myslím si, že riešenie nie je úplné. Treba ešte toho veľa urobiť. Otázka toho, či registrácia bude záväzná alebo nie, je úplne podstatnou otázkou. Elektronická stopa v legislatíve, v textoch je vynikajúca myšlienka, a myslím si, že na tomto by sme mali ďalej pracovať. Ale samozrejme, že registrácia musí byť záväzná, inak to celé nebude mať zmysel, nebude to fungovať. Myslím si, že sme vykročili tým správnym smerom, hoci sme urobili iba jeden krôčik. A myslím si, že táto správa špeciálneho výboru je veľmi cenná. Mali by sme zrevidovať text do dvoch rokov a dúfam, že vtedy už dosiahneme svoj cieľ, ktorý je zásadný. Ďalším Rečníkom v mene skupiny EFD je pán John Stuart Agnew. Má jednu minútu, nech sa páči, máte slovo. Takže transparentnosť, register transparentnosti. Nuž, tento register sa objavil len preto, pretože britskí novinári odhalili nekalé praktiky európskych poslancov, ktorí zneužívali peniaze daňových poplatníkov. Takže ako vo filme Casablanca, policajný šéf by mal byť teraz šokovaný, že existujú takíto korupčníci pod jeho vlastnou strechou. Tento register nesie stopy toho, že boli vyvelené dvere stodoly dávno predtým, než kôň utiekol. Lobisti vždy sa dostanú cez tieto dvere. Nech robíme, čo chceme. Dobrovoľný systém registrácie bol neefektívny. Myslím si, že treba e, vrhnúť isté svetlo na to, čo sa dialo, pretože naozaj v hĺbkach tejto stodoly sa skrývajú temnoty. Lenže práca pobeží tak, ako obvykle. E, tí, ktorí dokážu sa dostať cez e, byrokraciu, cez e, administratívu, tí sa cez ňu aj dostanú. Myslím si, že Brusel bude vždy priťahovať lobbystov, ktorí nebudú mať ohľady na nič, sú to súpy. Ďakujeme. Pán Egniu, máme tu modrú kartu od pána Hefnera. Ste pripravení akceptovať otázku položenú na základe modrej karty? Ak ju pochopím, áno. Ak tomu porozumiem, Vážený kolega, ja som za výmenu argumentov a za diskusiu, ale neteší ma, e, keď sa niečo nesprávne e, predstavuje, takže prosím, opravte to, čo ste povedali. Vy ste hovorili o Eh, registri transparentnosti, ale teda, že o tom parlament hovorí iba kvôli tomu, že britské média, média zverejnili nejakú historku, ale my by sme chceli verejnej mienke povedať, že už sme o tom rozhodli oveľa skôr a že dokonca o tomto transparente sa hovorilo ešte predtým, ako prepukol tento škandál. Ďakujem pekne. Takže ja by som nechcel, aby tu boli nejakí britskí poslanci, tak či tak neviem, prečo by takéto inštitúcie sa mali miešať do našich e, záležitostí, pretože to len zhoršuje korupciu a ja nechcem, aby sa moja krajina tom nejako zúčastňovala. Ďakujem pekne, pán Egniu. Teraz pán Mölcer. E, Ďakujem, pán predseda. Všetci vieme, že nielen Európsky parlament, ale aj Európska únia ako taká trpí pod e, problémom dôveryhodnosti. Ak parlament, tak ako e, aj keď teda pán Hefner rád nebude počuť, e, pod tlakom posledných lobistických škandálov sa dopracoval k zhode v súvislosti s týmito e, registrami e, transparent, transparentnosti. E, tak ja si myslím, že keď tento register transparentnosti je dobrovoľný, neprispieje naozaj ku transparentnosti a nie sú tam pokryté ani všetky inštitúcie dôležité v legislatívnej oblasti. A keby tomu aj bolo, aj tak je tam ešte príliš veľa e, dier. Existujú e, stovky krúžkov, ktoré pracujú e, na práci komisie s zatvorenými dverami podľa môjho názoru nielen všetky, e, všetká činnosť pre hospodárstvo alebo medzinárodné koncerny by týmto mali byť pokryté, ale aj rôzne komory, aj odbory by e, mali byť pokryté týmto registrom transparentnosti. To si zaslúžia občania v záujme transparentnosti. Teraz má slovo pani Čanaku na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi Kazinimu k jeho správe, ktorá je naozaj veľmi rozumná. Transparentnosť je skutočne niečím, čo teda súvisí aj s dôstojnosťou. To bez pochyby. Čím viac takýchto opatrení príjmeme, tým viac urobíme pre transparentnosť aj funkčnosť Európskej únie. Eh, je to aj v záujme spolupráce so sociálnymi eh, partnermi. Tento, eh, týmto registrom teraz zvýšime mieru transparentnosti Existujú aj e, viaceré oblasti e, dôležité pre zástupcov občianskej spoločnosti, verejných, verejnoprávnych inštitúcií a takto budú zreteľnejšie aj úlohy týchto jednotlivých e, aktérov. Aj budú k dispozícii ich kontaktné osoby na strane inštitúcií Týmto e, vlastne e, sa zlepší priama možnosť e, diskusie medzi inštitúciami EÚ a vlastne organizáciami. Lisabonská zmluva toho veľa zmenila. To znamená, že budeme mať ešte vyšší počet zástupcov záujmových skupín, ktorí sa budú snažiť ovplyvňovať kroky na poli EÚ. Na záver chcem povedať, že si myslím, že tento register je naozaj veľmi dôležitý pre transparentnosť a demokraciu, aj pre rozmanitosť. Ide e, naozaj o približovanie sa parlamentu k občanom a ja dúfam, že e, tento register transparentnosti e, bude raz taký, že bude platiť pre všetky orgány a inštitúcie EÚ. Ďakujem teraz pán Herrero, ďakujem pekne pán predseda, ďakujem pánovi Kasinimu za jeho správu o tomto registri transparentnosti. Momentálne zažívame e, krízu obrovských rozmerov a e, trvá veľmi dlho a ešte aj dlho potrvá. V časoch takejto krízy musíme naozaj myslieť aj na budúcnosť. E, sme teda v strede hospodárskej krízy momentálne mali by sme viesť politiku, ktorá prináša za sebou pozitívne výsledky, ktorá je pozitívna aj pre občanov a preto naše konanie by malo byť legitímne, legitimizované, malo by zodpovedať našim politickým hodnotám, ktoré tu hlásame a k ním patrí aj transparentnosť. Tento register predstavuje krok vpred smerom k transparentnosti, ale iba jeden krok. A ja týmto žiadam tých, ktorí sa zasadzovali doteraz za ten register, aby ho naozaj rešpektovali, aby sa prijali aj v realite príslušné sankcie v prípade porušenia pravidel, ktoré stanovuje tento register. Pani Tajn, Vážení kolegovia, ak budeme zajtra hlasovať o tomto registre transparentnosti, bude to krok správnym smerom, ale e, nebude to koniec tohto procesu. Som rada, že od roku 96 tu máme register lobbystov v Európskom e, parlamente. Teraz sa jeho názov zmenil na register transparentnosti, keď myslím na to, kto všetko sa e, musí zaregistrovať, aj verejné inštitúcie, verejnoprávne inštitúcie, e, tak mám preto pochopenie, e, že sa má registrovať nejaké združenie e, právnikov, ale nemám pochopenie preto, aby sa nejaká verejnoprávna inštitúcia, ktorá nemôže byť politicky činná, aby sa táto musela registrovať. Ale tak či tak si myslím, že nezávisle od akejkoľvek transparentnosti ide o, o vnútorný kompas každého poslanca, medzi nami, čo považuje za správne, s kým sa bude stretávať, e, koho chce e, počúvať e, pretože sme kontaktovaní naozaj cez mnohé komunikačné kanály. Ďakujem a teraz má slovo pán Martin, nech sa páči. Ach, my tým inr- No, s tým vnútorným kompasom, viete, to je taká vec. Myslím si, že ide o nezávislosť poslancov a samozrejme Lobistický vplyv je problémový vtedy, pokiaľ sa pokúšame e, podporiť alebo otočiť nejaké presvedčenie určitými argumentami. Argumentami faktom je, že terajší lobistický register Ehm, obsahuje okolo 2000 a niekoľko lobbystov. Ehm, faktom je, že musíme podporiť, aby sme my v tomto parlamente mali viac šanci na kvalifikované expertné vedomosti. Musíme prispieť k tomu presunutiu. E, týmto registrom sme dosiahli určitý malý etapový cieľ, ale my musíme sa pozrieť napríklad na Washington DC, tam lobistický register funguje už veľmi dávno a ja nielen, že som na našej strane za to, aby sme e, čo najskôr aby sme čo najskôr prišli k legislatívnej stope, ale k legislatívnej otlačku prstov. Musíme sa kontaktovať um, medzi sebou, ja by som vám to chcel porodiť, musíme ja som, ja som um, zriadil na mojej webovskej stránke tzv. lobistický klik, aby ste videli, či ten, ktorý lobista tu u nás pracuje alebo nie. Ďakujem pekne. Pán Martin, pán Kelly ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to dôležitá správa, pretože ide, e, týka sa jadra našej činnosti v tomto parlamente. E, príde o to pripravovať a implementovať pravidlá ale e, takto poukazovať na lobbystov to možno, že e, navodzuje pocit korupcie a pritom e, lobbysti sú experti vo svojej oblasti a oni nás informujú o tých nuansách a zákutiach jednotlivých legislatív, ktoré pripravujeme. Aj ja sa teraz zúčastňujem na e, práce v oblasti ochrany údajov a e, ten objem práce je obrovský. Neviem, keby som ja ma, mal e, zregistrovať tých, ktorí prichádzajú za mnou, tak možno, že by to taktiež zvýšilo transparentnosť Takže e, mať e, aj register tých lobbystov, ktorí sa e, možno obracajú na nás, to by zvyšlo transparentnosť aj dôveryhodnosť. Myslím, že tejto myšlienka by sme sa mali venovať aj naďalej. Teraz podpredseda tejto pracovnej skupine, pán Lambrinidis. Ďakujem pekne, pán predseda. Často sa hovorí, že naši občania si neuvedomujú väčšie právomoci tohto parlamentu od Lisabonskej zmluvy. Možno, že je to e, pravda a potom je to nešťastné, pretože môžete si byť istí, že lobbysti alebo tí, ktorí sa tak tvária, ako sa nedávno ukázalo, si to veľmi dobre uvedomujú my spolu rozhodujeme pri skoro všetkej dôležitej legislatíve v EÚ a to je dobré, pretože my zastupujeme občanov EÚ. My sme jediný, eh, jediný priamo volený orgán EÚ. Napriek tomu, že to je a naďalej bude najtransparentnejšia inštitúcia EÚ, eh, e myslím, že s väčšou právomocou prichádza aj väčšia zodpovednosť a to je presne to, o čo sa musíme snažiť v nadchádzajúcich mesiacoch. Dohoda eh, s komisiou nie je zlá ale lobbysti musia mať e, povinnosť e, uvieť svoje meno a skutočné záujmy v registri a presne e, to parlament už teraz žiada od lobbystov, ktorí za nami prichádzajú a dúfam, že ostatné inštitúcie sa k nám pripoja. Na záver chcem povedať následovné. Ako ste povedali, ja som spolupredseda tejto pracovnej skupiny, ktorú sme vytvorili a nemôžem veľmi hovoriť o podrobnostiach našej práce, ale môžem vás ubezpečiť o tom, že sa postaráme o to, aby e, pravidla, e, etické pravidlá pre tento parlament budú najprísnejšie a občania budú e, pyšní za to, že sú svojím spôsobom členmi tejto jedinečnej inštitúcie. To rád počujem. Ďakujem pekne teraz pani Flašiková Beňová. Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci, vážený pán viceprezident komisie. V úvode by som chcela oceniť, že situácia v oblasti transparentnosti Európskej únie sa predkladanou dohodou zlepšuje

Je veľmi dobré, že sme sa konečne dohodli na tom registri pre lobbystov. Mnohí e, protestovali a naďalej. Je to veľmi e, opatrný návrh, myslím si. Ja to vidím ako prvý krok smerom e, k širokej podpore a transparentnosti a k princípu verejnosti Európskeho parlamentu. Je dôležité, že pán Ževčovič a rada vymedzila určité Mm, kroky. Dôležité je, aby sme minimalizovali e, to zneužívanie právomoci. Je dôležité, aby sme e, zvyšili mieru dôvery v našu inštitúciu a e, to je dôležité pre politiku ako takú, ale aj pre nás samotných. Samozrejme, je potrebné aby tí, ktorí sú povinní sa zaregistrovať, aby, toto, aby vedeli všetci o tejto povinnosti aby sme mali príslušnú, ale aj ochranu napríklad pre informantov, aby sme, za, aby sme skutočne poslúžili o vzvorenosti a, a, a transparentnosti. Teraz e, prejdeme do postupu keči. Aj ako prvý rečník je pán Mikolášik. Predsedajúci, e, e, vážený pán podpredseda komisie Ševčovič, pani Dery,

vítam e, túto dohodu. Je to ďalší krok správnym smerom, pretože otvorenosť a transparentnosť sú jadrom e, rozhodovacieho e, demokratického postupu. Musíme si uvedomovať, kto všetko to ovplyvňuje aj nechceno, teda politiky, aj výsledky. Takže musíme spraviť viac, musíme zaručiť, aby transparentnosť a integrita e, práce lobbystov v EÚ bola na najvyššej úrovni. naďalej e, nový register musí byť čo najskôr e, funkčný a keď to tak bude, tak všetky osoby a organizácie, ktoré spadajú do tohto rozmeru musia byť e, jasne uvedené a ja budem citovať Jana Mittermajera zo Transparency International. Tento register bude e, testom e, angažovanosti všetkých zainteresovaných strán. Lobisti musia mať záujem na väčšej otvorenosti, to je veľmi výstežne. Ďakujem teraz pani Bilbao. Ďakujem pekne, pán predseda. 21. storočie e, je storočím Wikileaks a e, inštitucionálnych sietí, teda transparentnosti. A my musíme taktiež byť zodpovední e, za takéto rozhodnutie. Naša práca musí byť proaktívna. Nemôžeme čakať na to, aby lobbysti Eh, na nás takýto tlak vyvíjali. My musíme jednoducho načúvať eh, občanom. Ja teda verím, že tento register zvýši transparentnosť a tento, túto, eh, digitálnu, tento digitálny otlačok. To zlepší naše vzťahy a zlepší aj naše výsledky. Iba takto môžeme napredovať smerom k modernému parlamentarizmu. Ja podporujem túto správu. Myslím, že e, sa treba vyhnúť akejkoľvek nezodpovednosti, ktorej sme boli svetkami v minulosti. Ďakujem pekne teraz pani Durand. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj mňa teší táto správa, ktorú s radosťou odhlasujem zajtra. Ja iba chcem povedať, že nedávne škandály to sú pokusy o korupciu, nič iné. Je to závažné a sú to aj nedávne e, činy, takže tá práca, ktorú, o ktorej teraz hovoríme, to bolo začaté oveľa skôr. E, našťastie sú to izolované prípady, ale tie e, prostriedky, ktoré využívajú isté skupiny, sú e, výrazné a snažia sa čo najviac ovplyvniť našu činnosť. Takže tento register naozaj nám výrazne pomôže. Teší ma práca, ktorá už bola e, odvedená, ale treba urobiť ďalšie kroky. Musí to byť dynamický nástroj, ktorý sa bude hodnotiť každý e, rok. To nebude nič skamenelé, e, pretože technologický vývoj a práca lobbystov nás donúti to pravidelne prehodnocovať a budeme vedieť, kto vyvíja lobbystickú činnosť, za koľko peňazí, akým spôsobom a mňa taktiež teší myšlienka nie ekologického otlačku, ale aj legislatívneho otlačku, pretože v správach by sa uvádzal počet lobbystov, s ktorými e, sa ten, ktorý spravodajca stretol, budeme vedieť, kto čo povedal, kto koho ovplyvnil. Zverejňovať to je jedna vec, ale vysvetliť, ako to funguje, to niečo iné. Občania taktiež potrebujú e, mať prístup k týmto registrom, aby dobre e, mohli zhodnotiť náš e, postup rozhodovania. Preto budem jednoznačne hlasovať za. Ďakujem pekne pán Obermajer ako ďalší. Ďakujem, pán predseda. Áno, lobizmus je centrálnym nástrojom účasti eh, občanov na politickom živote a preto je dôležité zabrániť eh, zneužívanie v tejto oblasti. Potrebujeme nutne registre transparentnosti a to pre všetky inštitúcie, nielen pre parlament a komisiu, aj pre radu, pretože tam sa príjmajú tie skutočné rozhodnutia. A ešte raz registrácia musí byť povinná nielen pre vstup do parlamentu, pretože lobbysti svoje kontakty nehľadajú určite nielen v budove parlamentu, skôr sa stretáva v, na, v reštauráciách, e, na koktejloch alebo vo fitness centrách. A dovolte mi ešte povedať niečo k transparentnosti, pokiaľ ide o politické e, e, strany, aj keď ide o tie, ktorých tvorí len jedna, jedna osoba. Aj takéto strany musia byť transparentné Všetko musí byť e, transparentné v ich súvislosti, aj e, e, náklady súvisiace s volebným bojom a podpora, ktorú dostávajú z ich národných krajín. Ďakujem pekne. Ja vám tiež ďakujem. A teraz pán Zemke. Ja som sa slovami poďakovať za možnosť um, vyjadrenia sa. Ja súhlasím s tým, čo povedala väčšina eh, ľudí, väčšina poslancov tu v sále, čo sa týka transparentnosť legislatívneho a šírky legislatívneho procesu. A podľa môjho názoru je len jeden bod. Je potrebné zohľadniť je to len jeden krok, ale podľa môjho názoru je potrebné urobiť ďalšie kroky a riešenie to by mohla byť odpoveď na otázku, čo by mohol poslanec robiť, či pracuje len tu v parlamente, ako má to svoje, ako svoje povolanie, alebo okrem toho ešte robí aj nejakú inú činnosť ja si myslím, že špeciálne tie iné činnosti by mali byť definované veľmi úzko a mali by e, sa týkať len publikovania a výukovej, výukovej práce. To znamená, že potom nebudú vystávať takéto otázky, keď sa toho budeme e, predržiavať. Ďakujem veľmi pekne a posledným rečníkom bude pani Ek. Ďakujem, pán predseda. Európsky parlament tu má viac kompetencií a cez, e, ktoré mu e, poskytla, alebo poskytuje Lisabonská zmluva. Takže je veľmi dôležité vedieť, že robíme legislatívu pre 500 miliónov ľudí a veľmi často ide o veľmi vysoké finančné hodnoty, ktoré sú s tým spojené a zoznam lobbystov a tento re, e, register lobbystov, toto je veľmi dôležité. Ja dúfam, že budeme môcť samozrejme ísť ešte ďalej, pre všetkým, čo sa týka ochrany informantov, informátorov. E, a nie len, e, čo sa týka dobrovoľnosti registra, e, tu musíme ísť o krok ďalej, ale e, budeme musieť ísť aj do otázky vlastnických vzťahov. Doteraz to je dobrovoľný register a my si budeme musieť skutočne položiť otázku, aké, ča, aké činnosti sú pre poslanca etické, pokiaľ bude chcieť poslancom zostať. Samozrejme, register je veľmi dobrý, ale je to tiež len prvý krok a musíme urobiť ďalšie kroky, aby sme pracovali smerom k cieľu transparentnosti transparentnosť a otvorenosť. Ďakujem teraz pán Ševčovič. Takže môžete to zhrnúť a zareagovať na to, čo tu odznelo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Weber veľmi správne e, povedal, že register transparentnosti by mal byť spoločne spravovaný, mali by sme byť na to e, pyšní a e, okrem EÚ neviem o krajine, kde by e, mal, by sa plánoval takýto register okrem USA a e, Kanady a tým zvýšime aj dôveryhodnosť. Potom sa viacerí rečníci e, pýtali pán Guten, pán Hefner na povinnú povahu tohto registra. Na pracovnej skupine hovoríme e, o tejto otázke, ale e, problém je v tom, že zatiaľ nevieme, na akom právnom základe by podniky, e, občania alebo zaujímavé skupiny museli uviesť povahu svojej činnosti. My nemáme dôvod zamietnúť kontakt s takýmito subjektami v súčasnosti. Takže chceme nájsť nejakú pozitívnu motiváciu pre e, podniky a lobbystov, aby sa zaregistrovali. Ja myslím, že sme už dosiahli dosť veľa. Máme tú dohodu s parlamentom a vďaka nej e, z tohto systému robíme niečo povinné a myslím, že e, vďaka spoločnému úsiliu aj za radou zvýšime tú reputáciu natoľko, aby v nadchádzajúcich rokoch bolo jasné, ako to funguje. Budeme mať dodatočnú skúsenosť na to, aby sme to mohli naozaj e, odborne prehodnotiť a teda ďalej rozvíjať. Potom e, tu niekto žiadal o overovanie e, spôsobu financovania tých, ktorí sú zaregistrovaní. No už tu vám môžem povedať, že komisia už v tejto chvíli uh, Eh, náhodne overuje všetkých tých, ktorí už sú v registri a myslím, že sa to zintenzívni, keď budeme mať spoločnú registráciu. Takže mm, bude jasné, že ak eh, tu budú nejaké nezrovnalosti, tak to odhalíme, eh, opravíme to a ukážeme na to jednoznačne prstom. Toho sa nebudeme obávať. A ešte e, k jednej veci sa chcem vrátiť, pretože e, viacerí rečníci hovorili o tom, že všetky tri inštitúcie musia tu e, spolupracovať. Mm, je tu dôležité otvorenie zo strany maďarského predsedníctva a my chceme v tom pokračovať, otvoríme inštitucionálne rozhovory s radou čím skôr, takže určite nájdeme spôsob, ako budeme spoločne spravovať tento register a ako všetky tri inštitúcie na tom e, budeme pracovať, teda na e, dosahovaní spoločného cieľa a síce zvyšovanie transparentnosti e, vypracovania európskej legislatívy. A ešte jeden bod, o ktorom hovorili viacerí, ale najlepšie to opísal pán Cassini register transparentnosti, to e, nie nejaký všeliek proti korupcii. Vieme, e, že e, etika a dôstojnosť a jasné pravidlá, to je potrebné. Ale určite tento register bude dobrým nástrojom a ukazovateľom, o tom, že tí, ktorí sa zaregistrovali, sú pripravení dodržovať pravidlá, konať transparentne, nemajú čo skrývať a myslím, že to bude kľúčový ukazovateľ pre e, nás všetkých, teda, že to budú tí partnery, s ktorými môžeme spolupracovať, máme si vymeniať informácie a teda, že môžeme dôverovať v našu budúcu komunikáciu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám, e, vážený pán podpredseda. Teraz pani, pani Diori za radu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, vážené členovia parlamentu. Ako jeden z členských štátov e, musím povedať, že vítam túto dnešnú rozpravu a je dohodu parlamentu a komisiu k, trans, k, k tomuto registru lobbystov. Ako občianka krajiny, ktorý, ktorá má od roku 2006 zákony na reguláciu, na upravenie e, činnosti lobbystov, e, je to pre nás mimoriadne dôležitá e, dôležitý čin a preto sa veľmi teším, že Sice v roku 2008-2009 sme na tom pracovali, ale nedosiahli sme prelom v tejto veci. A práve teraz, počas maďarského predsedníctva, sa podarilo urobiť ďalší krok e, v tomto postupe. A samozrejme chceme takisto prispieť významným dielom e, k vytvoreniu e, tohto registrami sme ako rada otvorení vašim návrhom, aby sme sa dohodli, aby sme mohli spolupracovať a takisto rada, je rada ochotná e, na tomto pracovať a toto samozrejme malo byť sprevádzané e, prejavením našej politickej voly e, a to práve na samite v júli. Um, Samozrejme, aj medzi interinstitucionálna dohoda je veľmi dôležitá. A dôvodom je, um, rada nie je vlastne inštitúcia, ktorú by lobbysti navštevovali, to treba povedať, veľmi zriedka eh, k nám eh, lobbysti zabludia, ale Lobbysti takisto spolupracujú s vládami jednotlivých členských štátov a konzultujú s nimi určité záležitosti a mm, rada teda vlastne je malo exponovaná v tejto záležitosti. Určite to viac platí e, pre komisiu alebo pre parlament. Ale ja si myslím napriek tomu, že budeme mať dobrú spoluprácu a že budeme môcť pokračovať v rokovaniam a dostaneme ďalšie uh, ďalšie e, prejavy politickej vôle. Pán Kasiny, ako správorec, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Len pár upresnenia. Ja by som chcel e, silne zdôrazniť skutočnosť, že táto dohoda sa uzavrela oveľa skôr, než e, vypukla tá epizóda za anglickými novinármi. Niektoré z najväčších talianských novín si dnes robia zábavu z Európy a takýmto spôsobom nesprávne sa zasie, e, zasieva nedôvera voči Európe. Túto dohodu sme dosiahli oveľa skôr, než došlo k tomuto e, škandálu. A keď tento škandál vypukol, pýtali sme sa, či by sme nemohli ešte trošku obohatiť ten text, ktorý už vtedy existoval. Takže to je prvé upresenie. Druhé sa týka tej povinnosti. Register je už teraz povinný. Kto chce robiť lobbying, sa musí zapísať do registra. Nechápem tých, ktorí žiadajú o povinnosť. Neznamená to, že všetci občania, všetky firmy sa musia zapísať do tohto re- registra. To je nemožné. Ak je úlohou, ak by bolo úlohou všetkých poslancov, Eh, eh, povedať eh, týmto lobbystom. Najprv, predtým, než sa chcete so mnou rozprávať, necháte sa zapísať do tohto registra, to je už niečo iné. Existuje pracovná skupina, ja si myslím, že sme mali prenechať tejto pracovnej skupine naozaj veľmi široké pole pôsobnosti bolo by dobré e, indikovať lobbystom e, príslušné zmluvy, ktoré súvisia s ich e, povinnosťami, s ich prácou. Prenechajme tejto pracovnej skupine slobodu, aby príjmala ďalšie upresnenia, rozhodovala o ďalších upresneniach v súvislosti s registrovaním sa Ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojou prácou k, to, k tejto správe, aj, aj zastupkyni maďarskej, maďarského predsedníctva ďakujem. Ehm, rada je určite veľmi dôležitá, preto je veľmi dôležité rozšírenie registra aj o Európsku e, radu. Je to, bola by to presnejšia e, schéma európskej, e, európskeho riadenia, európskeho vládnutia, keby tu bola zahrnutá aj rada. Ale ja chápem, že je tu určitá špecificita na strane rady, ale som si istý, že aj v tejto oblasti sa dopracujeme k pozitívnemu výsledku napokon. Ďakujem, pán Kazíny. Vážení kolegovia, týmto uzatvárame spoločnú rozpravu na tému registra transparentnosti a zajtra budeme eh, na obed hlasovať o správe pána Kasinyho ďalším bodom na našom programe je e, otázka na ústne zodpovedanie nukleárna bezpečnosť 25 rokov po černobylskej katastrofe. A týmto odovzdávam slovo